Milé kolegyne, milí kolegovia, zahajujem zasadnutie. E, týmto prehlasujem schôdzu e, obdobie, na kedy bolo prerušené zasadnutie Európskeho parlamentu od 18. decembra 2008 za opätovne začaté. Chcel by som vám, milé kolegyne, milí kolegovia, všetkým zaželať dobrý, príjemný rok 2000.